Witam Państwa na początku oświadczenia pisemne. E, pierwsze... Začiatok vám chcem prečítať e, oznámenie, pokiaľ ide o písomné e, prezentácie. Išlo o uznesenia predložené Markom Tarabalom, Radženom Bastatom a Kamfinom Virgiat Weberom, pokiaľ ide o vytvorenie Európskeho štatútu pre poistnovacie spoločnosti, asociácie a nadácie, čo získalo väčšinu podpisov a následne v súlade s článkom 123 eh, nariadení eh, rokovacieho poriadku, ktoré bolo predložené, bez ktoré takisto bolo uzverejnené v eh, textoch prijatých na tomto zasadnutí. Pokiaľ ďalej tu máme písomné uznesenie, ktoré bolo predložené s poslankyňami